Ja. liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr... Milé kolegyne, milí kolegovia, vážený pán navrhovaný komisár, pán Vojčichovský, vážené dámy, vážení páni, Vítam vás, vážený pán Vojčichovský, v mene všetkých našich eh, členov Výboru pre poľnohospodárstvo a vedecký eh, rozvoj. Toto je skutočne eh, vrcholné podujatie pre náš výbor. A určite sa nenachádzate v neznámych vodách, pretože ste 12 rokov boli členom tohto výboru a počas e, celého obdobia ste boli aj jeho podpredsedom. Skôr než ste opustili tento parlament, aby ste sa na e, ostatné tri roky stali členom Európskeho dvora auditorov. Predtým, než ste sa sústredili na záležitosti EÚ, zastávali ste dôležité pozície doma vo vašej krajine v Poľsku až po sudcu na Najvyššom súdnom dvore. Zohrávate dôležitú národnú úlohu, boli ste e, hovorcom parlamentu, boli ste štátnym tajomníkom, e, mali ste na starosti legislatívne záležitosti. Musím pripomenúť tomuto e, výboru, že e, parlament v súlade s usmerneniami stanovenými v rokovacom poriadku e, uskutočňuje takéto vypočutia navrhovaných komisárov, kde sa posudzuje ich angažovanosť, ich osobná nezávislosť, ich poznatky o, o potenciálnom portfóliu a tiež ich komunikačné schopnosti. Rád by som vám tiež pripomenul, že navrhovaný pán komisár Vojčechovský pred týmto vypočutím písomne vypočul plnil otázky, ktoré mu boli adresované. Tento dotazník bol vo všetkých jazykoch e, daný k dispozícii cteným poslancom. Chcel by som tiež pripomenúť, že pán navrhovaný komisár Vojčiechovský ešte prepačte, hovorí pán e, predseda, chcem e, dodať na záver, že e, výbor pre právne veci nemal žiadne námietky proti konaniu tohto vypočutia. Skôr, než začneme s rozpravou, rád by som vás oboznámil s niektorými dôležitými bodmi v štruktúre dnešnej rozpravy. Pán menovaný komisár, pán navrhovaný komisár bude odpovedať, teda najprv nám predniesie e, svoj statement v dĺžke 15 minút, a potom dostane 5 minút e, na záver mm, tiež možnosť vyjadriť sa, potom čo e, zodpovie otázky. Ďakujem, pán Vojčichovský, že budete rešpektovať tento čas. Bude mať tiež čas na zodpovedanie 25 otázok od poslancov. Bude to prebiehať e, v slotoch e, minúta e, na otázku, dve minúty na odpoveď pána Vojčichovského. Celkovo otázka a odpoveď by teda nemali trvať dlhšie pri následných otázkach než jedna minúta na otázku a jedna minúta na odpoveď. Ďakujem, že sa budete pridržiavať tohto časového oh, harmonogramu. Mm, v prvom kole otázok dáme eh, mm, priestor eh, zástupcom politických strán na položenie otázok a potom 18 otázok. Eh, ďalšie otázky, otázky ostatných poslancov, nielen z politických skupín, ale aj nezaradených Upozorňujem, že mm, vypočutie je tlmočené do 23 jazykov. Môžete teda hovoriť materinským jazykom. Každopádne eh, chcem vás upozorniť, že všetko, čo budete eh, hovoriť, bude musieť byť tak či tak pretlmočené, takže vás prosím, aby ste nehovorili príliš rýchlo. Ja, Dobre, takže môžeme začať e, s našou prácou. Pán Vojčichovský, nech sa páči, dávam vám na 15 minút e, slovo. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, je pre mňa veľkou cťou a zároveň veľkou výzvou môcť dnes pred vás predstúpiť. Tak ako pán predseda už e, uviedol, e, ja som bol e, poslancom Europarlamentu, bol som podpredsedom výboru Agri, spolupracoval som s mnohými z vás Počas uplynulých troch e, rokov som pôsobil na Európskom dvore auditorov a zaoberala, zaoberala som sa oblasťou polnohospodárstva. Tu som minulý rok odprezentoval správu Dvora auditorov, ktorá sa týkala systému pre mladých farmárov, um, programovania vidieckého rozvoja. Bol som v kontakte ale aj s výborom ENVY. Tam som predkladal správy k bezpečnosti potravín. Mm, prezentoval som eh, správu aj vzhľadom na moju kandidatúru do komisie. Teda naposledy túto správu prezentoval môj kolega a išlo konkrétne o správu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a do budúcna plánujeme predstaviť správu k boju proti antimikrobiálnej rezistentnosti, ktorá sa týka samozrejme aj polnohospodárstva. Počas prezentácií správy ohľadne schémy pre mladých farmárov na pôde tohto výboru som predstavil aj hm, tak povedať šokujúce informácie, a síce, že počas jedného desaťročia od roku 2005 až do roku 2015 sme strátili 4 milióny fariem v Európskej únii. Počet fariem bolo zhruba 15 miliónov a po tejto dekáde ich bolo menej ako 11 miliónov. To znamená, že sme strátili 4 milióny fariem počas tejto desaťročnice. To znamená 400 tisíc za rok a viac ako 30 tisíc za mesiac a viac ako tisíc za deň. Naša diskusia bola naplánovaná na 3 hodiny dnes. To znamená, že v priebehu tejto diskusie pravdepodobne 10, pravdepodobne 100 fariem prestane existovať, ľudia prídu o prácu a Celá situácia je dramatická. Dnes nie je jednoduché byť farmárom a zrazu zajtra hľadať niečo iné, stať sa zrazu vodičom taxislužby. Pre mnohých ľudí je to situácia dramatická. My vieme, že napríklad vo Francúzsku existuje problém e, s samovraždami pomedzi farmármi a teraz beží film, ktorý vychádza z pravdivého príbehu Nom de la Terre. Je to tragický príbeh rodiny, ktorá prišla o príjem, rodiny, ktorá prišla o svoju farmu, o svoju obživu. Možno, že som hneď na začiatku svojho prejavu príliš pesimistický, ale ja sľubujem, že sa pokúsim byť optimistickejším, ale viete, pesimista je o všeobecnosti e, lepšie informovaným a preto je veľmi dôležité mať naozaj reálny obraz o tom, aká situácia v európskom polnohospodárstve je. Jedným z dôvodov, prečo som sa rozhodol stať sa kandidátom, uchádzať sa o pozíciu komisára pre poľnohospodárstvo, takže som zareagoval pozitívne na tento návrh, je to, že ide o šancu vytvoriť e, dlhodobú víziu pre európske polnohospodárstvo, dlhodobú stratégiu. To je jedna z mojich úloh, ktorú mi zadala pani von der Leyenová. Ide o úlohu, ktorá sa nachádza v mojich, mojom poverovacom liste. Samozrejme je to jedna z úloh. Ak budem vo funkcií potvrdený, teda je, úlohou, je, je to úloha vytvoriť dlhodobú víziu pre poľnohospodárstvo. Máme dlhodobú víziu pre klimatickú politiku, dlhodobú víziu pre energetickú politiku, ale nemáme dlhodobú víziu pre budúcnosť európskeho poľnohospodárstva. A táto vízia je potrebná, pretože nás, e, pretože sa nás farmári pýtajú, ako bude vyzerať naša budúcnosť, ako bude vyzerať budúcnosť našich detí. Je veľmi dôležité im odpovedať na túto otázku dať im pozitívnu odpoveď, že máte, že, európska budú, že európske pomospodárstvo má svoju budúcnosť. Aby sme e, vytvorili dlhodobú víziu, na to potrebujeme a ešte ešte jednu dodatočnú poznámku dovolte. Um, takúto víziu, akú mali dôležité osobnosti, Charles de Gaulle um, a iní, um, tí, ktorí boli európskymi lídrami vtedy, keď začala, keď sa, keď sa zrodila uh, spoločná pomospárska politika v roku 1962 Eh, spoločná polnohospodárska politika bola, je úspešným príbehom Európskej únie. Máme polnohospodárstvo, máme eh, naše potraviny sú vo všeobecnosti bezpečné. Dokážeme zabezpečiť takúto kvalitu. Samozrejme, systém, systém má aj svoje slabiny, je priestor na reformu SPP, ale je, eh, pomospárstvo je úspešným príbehom. Vtedy e, to bolo vďaka dlhodobej vízii európskych politikov, ktorí sa rozhodli vytvoriť spoločnú polnospodárskú politiku. A teraz potrebujeme dlhodobú víziu, potrebujeme e, zreformovať túto politiku v nadväznosti na to, ako chceme zabezpečiť nielen budúcnosť farmárov, ale polospodárska politika nie je len problémom farmárov, ale je problémom celej spoločnosti. Samozrejme, farmárov e, treba chrániť, musíme im poskytnúť ochranu, musíme ich chrániť na to, aby sme e, zachránili európske polospodárstvo, ale je to problém aj pre celú spoločnosť. Je tu problém e, s bezpečnosťou dodávok, potravín, um, zabezpečením obživy. Um, poľnohospodárstvo je veľmi dôležité aj pre planetu. Polnohospodárstvo je nesmierne dôležité pre ochranu klímy, životného prostredia, pre ochranu biodiverzity a rovnako ako je dôležité aj pre e, za, dobré životné podmienky zviera. To je veľmi dôležité aj pre mňa, pretože ja som bol predsedom e, medziskupiny pre dobré životné podmienky zvierat, keď som pôsobil v Európskom parlamente. Na to, aby sme vytvorili dlhodobú víziu pre Európsky parlament, tak musíme získať skutočný obraz o tom, aká situácia je. Dámy a páni, preto jedným z mojich prvých krokov, ak budem potvrdený vo funkcii parlamentom, jedným z prvých krokov bude pripraviť osobitú správu k súčasnej situácii eh, bude správa, v rámci ktorej sa budeme zaoberať súčasným stavom ehm, a, kam, a budeme sa zaoberať tým, kam sa uberáme a koľko máme fariem, ako vyzerá všeobecná situácia. Vieme zo správy ohľadne schémy pre mladých farmárov, ktorú som ja odprezentoval v rámci tohto výboru. Na základe tejto správy vieme, že máme problém s generačnou výmenou v poľnohospodárstve a mali by sme porovnať situáciu medzi, a ja, som navr, ja by som navrhol to posledné 10 ročie, alebo uplynulé 10 ročie, aby sme, túto, aby sme ten, túto čas porovnali so súčasnosťou, aby sme tak získali naozaj verný obraz toho, kde sa v súčasnosti nachádzame. A myslím, že toto by sa malo stať dobrým základom pre programovanie ďalšieho e, rozvoja európskeho polnohospodárstva. Dámy a páni, Dôležité je i to, aby sme e, Dôležité je to, že máme e, naplánovaný program Zelená dohoda Green Deal a ja som presvedčený, že zelené poľnohospodárstvo je, najlep- je tým najlepším, čo sa, je, je, tým, je tým najlepším pre budúcnosť poľnohospodárstva. Je to šanca navrhnúť podporu farmárom, ktorí e, lepšie chránia životné prostredie, ktorí lepšie chránia klímu, ktorí e, zlepšujú životné podmienky zvierat, e, programovanie pre vidiecký rozvoj, tam by sme mali minúť minimálne 30 na životné prostredie a klímu. A to je veľká príležitosť najmä pre malé rodinné farmy v Európskej únii. Ja môžem slúbiť, že ak sa stanem komisárom, tak e, budem hájiť, razantne hájiť všetky kroky, ktoré budú nápomocnými pre malé a stredné farmy, a najmä pre rodinné farmy. Dámy a páni, Mojou predstavou do budúcna je to, že, som, že budem otvorený dialogu s vami, s parlamentom, dialogu s našimi farmármi, farmárskymi organizáciami, celou spoločnosťou, s mimovládnymi spoločnosťami, mimovládkami, je to pre mňa veľmi dôležité, pretože dobrá politika by sa mala tvoriť aj za pomoci dialógu so všetkými časnými partnermi. Dámy a páni, máme príležitosť, veľkú príležitosť pripraviť dlhodobú víziu európskeho polnohospodárstva. Máme príležitosť vytvoriť lepšiu budúcnosť pre našich poľnohospodárov, lepšiu budúcnosť pre naše poľnohospodárstvo, pre naše životné prostredie. A ak budem vo funkcii potvrdený, tak budem s vami spoločne na tom pracovať, budem spolupracovať spoločne s vami, so všetkými zúčastnenými stranami. Budem pracovať na tom, aby som mohol presadiť túto víziu. Túto víziu európskeho poľnohospodárstva. Ďakujem veľmi pekne. Äh, ďakujem pekne, pán Vojčichovský, za túto prezentáciu. A Ďakujem, že ste sa pridržiavali e, stanoveného času. Predtým som ešte niečo zabudol. Zabudol som vás informovať o tom, že táto rozprava e, bude streamovaná naživo na webovskej stránke parlamentu a že bude možné e, si stiahnuť túto tiež následne z webovej stránky parlamentu. Začneme hneď s diskusiou a, a na úvod dávam slovo kolegovi Dorfmanovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán navrhovaný komisár. Práve ste to sami povedali mm, Venovali by ste sa v nadchádzajúcich mesiacoch eh, o poľnohospodárskej politike v Európe. Zatiaľ ste eh, členom dvora auditorov a keď si pozriem eh, návrhy účtovného dvora k spoločnej poľnohospodárskej politike a keď si to porovnám s tým, čo ste povedali a čo ste nám aj písomne postúpili, tak vzniká vo mne dojem, že ste buď zmenili v priebehu jedného roka úplne názor, alebo že ste Mm, vlastne mm, sa nestotožnili s kritickou správou e, Dvora auditorov. Dávam vám zapravdu e, v tom, čo ste povedali, aj písomne napísali, že je potrebné zasadzovať sa e, za model farmárskeho za farmársky e, model. A keď si e, pozrieme investorov z e, mimo EÚ, vznikli obrovské investície v Európe to e, s farmármi e, a rodinnými farbami nemá nič e, dočinenia. A pokiaľ ide o model platobných nárokov, ako chcete tieto dva body ako komisár v budúcnosti riešiť? Pán Vojčekovský, nech sa páči. Yeah, Veľmi ďakujem, veľmi pekne ďakujem, pán Dorfman. Na stole máme návrh na reformu, ktorú pripravila súčasná komisia, pripravili ju môj kolega, pán komisár Hogan. Ide o takú typickú situáciu v Európskom parlamente alebo v, pri tvorbe spoločnej európskej pomospárskej politiky. Pán Čološ ako komisár implementoval politiku, ktorú pripravila pani predchádzajúca komisárka Fischerbel, pán, pán, pán, pán Hogan implementoval politiku, ktorú pripravil pán Čološ. Ak, ja, ak sa stanem komisárom, tak budem tým, ktorý bude implementovať návrhy ten počiatočný návrh mm, pre spoločnú pomospárskú politiku, ktorý bol pripravený pánom Hoganom. Ale toto je šanca na zmenu. Tohto návrhu ja som zástupcom e, Európskej komisie v tejto chvíli a zástupujem návrh komisie, ale som pochopiteľne otvorený ďalším diskusiám, diskusiám a návrhom na zmenu tohto návrhu. Ide len o počiatočný návrh. A možno, že som to dostatočne dobre popísal v mojich písomných odpovediach. A teraz by som preto veľmi jasne zdôraznil, že som otvorený ďalším diskusiám. Som otvorený diskusiám o vašich návrhoch, o pozmenujúcich návrhoch z vašej strany. Návrh komisie nie je Biblia. Môžeme diskutovať o tom, ako ho vylepšiť, doladiť, a pokiaľ ide o správu dvora auditorov, samozrejme, ja som sa na tom zúčastňoval, nebol som hlavným správodajcom tejto správe. Ja viem, ja viem, ako vyzerajú tieto kritické názory. Pán Vojčechovský, e, keby ste do, dokončili odpoveď. SPP by mala byť zelenšia, ekologickejšia, to povedal dvor auditorov a ja si myslím, že bude ekologickejšia. Tento návrh e, znamená e, ekologickejšie pomoc Ďakujem veľmi pekne.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 Pán eh, kolega Dorfman, máte doplňujúcu otázku? Ešte raz veľmi konkrétne k eh, historickým eh, platobným nárokom. Súhlasíte s tým, že historický model platobných nárokov, že by sme od neho mali upustiť a nájsť model platieb v rámci prvého piliera a ako je to so znevýhodnenými a horskými oblastiami, ktoré pri prerozdeľovaní finančných finančných prostriedkov sú často znevýhodnené, sú teda prakticky dvojnásobne znevýhodnené, majú to prakticky ťažké a dostávajú navyše aj oveľa menej peňazí. Pán Vojčichovský, nech sa páči. Áno, súhlasím s vami, pán Dorfman. O tejto otázke by sme určite mali diskutovať a určite mali sme pracovať na zlepšení, ak to bude možné. Súhlasím, že je tu problém, pokiaľ ide o znevýhodnené oblasti, ako napríklad horské oblasti. Mali by sme Mali by sme e, sa pozrieť na európske pomospodárstvo všade, pretože nie všade sú rovnaké podmienky a toto všetko by sme samozrejme mali zvážiť. Vielen Dank. Ďakujem pekne. A teraz má slovo kolega Paolo de Castro na jednu minútu. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, vážený pán eh, dezignovaný komisár. Eh, stojíme pred naliehavou situáciou a mám, cítime, že mnohé klimatické katastrofy majú dosah na oblasti v Európe a preto potrebujeme spoločný prístup. Prístup ale, ktorý bude koordinovaný. Naopak ale ten legislatívny návrh na reformu SPP, v súčasnosti, o ktorom sa súčasne diskutuje, deleguje na členské štáty všetku zodpovednosť, ktorá sa týka plánovania stratégie boja proti týmto výzvam. Ehm, národné plány, ktoré by neboli, ktoré by nevychádzali z európskych pravidiel, ehm, toto, toto by znamenalo toto by znamenalo, že to bude mať určitý dosah aj na rovnováhu, životné prostredie a spotrebiteľov. Myslíte si, že táto opätovná renacionalizácia polnospodárskeho sektora by sa je, je taká, aká má byť a je v súlade s európskymi ambíciami vo vzťahu s konkurencie schopnosťou európskeho polnohospodárstva, pričom teda samozrejme treba, treba náplňať ciele aj tej zelenej dohody, ktorú ste tu by zdôrazňovali? Pán Vojčechovský, nech sa páči na dve minúty. Ja dúfam, že áno. Pochopiteľne. E, diskutuje sa o tom, do akej miery to bude závisieť od európskej úrovne a do akej miery od národnej úrovne. Ja si pamätám diskusiu v rámci tohto výboru, ktorý sme diskutovali o tom, že SPP by mala byť flexibilnejšia, pretože situácia sa člen, v rôznych členských štátoch e, rôzni. Máme tu e, rozličné typy fariem. Mm, členské, sú tu členské štáty, e, ktoré majú veľké farmy, potom sú tu členské štáty s malými farmami, potom tá situácia mm, o ktorej som hovoril vo vzťahu generáciám, generačnej výmeny, sa líši nie je to všade rovnaké. A to je práve ten dôvod, prečo potrebujeme flexibilitu. Ide o e, teda táto či renacionalizácia, áno alebo nie. No, máme tu spoločný cieľ, spoločné intervencie a spoločné ukazovatele. Samozrejme, pán De Castro a poslankyňa a poslanci, ja som pripravený o tom diskutovať. Možno, že sa tu vynrajú nejaké pochybnosti o to, či bude kontrolný systém efektívny alebo nie. O tom pochyboval aj dvor auditorov, potom je tu otázka výkonnosti, ako k nej pristupujeme. Možno, že to nebude stačiť na účely kontroly. Ja vám môžem slúbiť jednu vec. A síce to, že na, dôležitým krokom je odsúhlasenie národného strategického plánu. Ja robím, čo je v mojich silách, aby som aby bola, uh, urobím čo v mojich silách, aby som zabezpečil ekologickejšiu spoločnú pomospárskú politiku. Politiku, ktorá bude priateľskejšia ku klíme, ale hovorím, toto nie je koniec našej práce. Ja som otvorený diskusia. Môžeme diskutovať o, o zmenách. Pán de Castro, plnujúca otázka. Áno, vážený pán dezignovaný komisár, áno, ja nespochybňujem flexibilitu. My, my žiadame o to, aby bola Európa, aby Európa e, zohrala vodcovskú lobby, aby viedla členské štáty k nastaveným cieľom Áno, vypočuli sme si prezentáciu ohľadne výkonnosti ukazovateľov, ale, ale predsa len výbor a aj samotný dvor auditorov sa domnieva, že ak si ponecháme súčasný systém na základe súladu a rovnakých pravidiel, tak takýmto spôsobom budeme môcť lepšie chrániť spoločnú dimenziu SPP a takýmto spôsobom bude, bude môcť Európa byť lídrom v boji proti klimatickým zmenám. Vy ste vo svojich otázkach e, teda samozrejme, vy hovoríte, že ste pripravení diskutovať s nami. Vy ste, vy ste pripravení diskutovať o zmenách systému. A neviem, vo vašich písomných otázkach som to takto nenašiel. Áno, ja som naozaj otvorený ďalším diskusiám, určite. A počas e, legislatívneho procesu, vážený pán de Castro, ja možno, že neskôr je to moja povinnosť. Je, bol som poverený tým, aby som spolupracoval, aby som sa zúčastňovala dialogu. Ja poznám vašu pozíciu a pozíciu ďalších poslancov, poslankyň. Ide o otázky, ktoré by mali byť naozaj, e, ktorým naozaj budeme prispať so všetkou vážnosťou v ďalšom postupe. Ďakujem. Ďakujem pekne pani kolegyňa Müller na jednu minútu. Pán Vojčechovský, vo vašich návrhoch k štruktúre generálneho riaditeľstva Agri e, sa e, dôležitá oblasť e, presunula do portfólia GD Trade. Okrem toho je dôležité, aby ste vy ako komisár e, prevzali zodpovednosť e, za prechodné ustanovenie. Ako to bude? Ako e, chcete túto medzeru vyriešiť, kým nevstúpia do platnosti nové e, pravidlá. E, pre mňa je dôležité, aké kroky plánujete, aby e, sme sa dobre pripravili na nový model, ktorý má fungovať. Ako chcete zabezpečiť a postarať sa o, o, mm, túto fázovité, o toto fázovité zavedenie nového modelu fungovania? Ďakujem pekne, pán Vojčichovský, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani Millerová. Otázka štátnej pomoci skutočne to nie je rozhodnutie predsedu eh, komisie. Eh, štátna pomoc spadá pod záležitosti týkajúce sa hospodárskej súťaže a ja som si vedomý toho, že máme problémy so štátnou pomocou v Európskej únii. Dvor auditorov tiež konštatoval, e, že v tejto oblasti dochádza k pochybeniam 20 štátnej pomoci, e, ktoré boli predmetom auditu, e, boli aspoň čiastočne neopodstatne neposkytnuté. Hovoril som o zavedení spoločnej SPP, o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky a, a, a nie je problémom spolupracovať s komisiou, aj pokiaľ ide o e, záležitosti týkajúce sa štátnej e, pomoci. A tie prechodné úpravy, áno, prechodné úpravy sú pripravené, e, budú prijaté komisiou a budeme o návrhu diskutovať v Európskom parlamente v nadchádzajúcich legislatívnych postupoch. Bolo nevyhnutné tento návrh návrh pripraviť, pretože e, je potrebné zabezpečiť kontinualitu, je e, zámerom pokračovať v spoločnej poľnohospodárskej politike s novým rozpočtom a e, myslím si, že budeme pripravení od 1. januára začať s aplikáciou. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Müller, máte doplňujúcu otázku. V európskych zmluvách sa uvádza, že poľnohospodári e, majú povinnosť zabezpečiť výrobu potravín e, v Európskej únii. A máme tu článok 42, ktorý je tu na ten účel, aby skutočne zdôraznil toto mimoriadne postavenie poľnohospodárov. Preto tieto špecifické osobitné ustanovenia tu vôbec sú. A ja sa pýtam, ako chcete dosiahnuť tieto ciele vo vytunelovanom vlastne generálnom riaditeľstve, keď teraz dôležitá oblasť prešla pod hospodárskú súťaž. A ako chcete zabezpečiť, aby eh, nadchádzajúci mladí eh, farmári eh, začali sa zaujímať o túto problematiku, aby tieto pravidlá neboli rozmekčené. Máme tu zmenu systému. zo systému compliance sa dostávame do systému performance a ako chcete zabezpečiť, aby to aj po administratívnej ceste všetko bolo na poriadku? Pán Vojčichovský, minúta. Ďakujem pekne. Nemám k tomu, čo som pred chvíľou odpovedal veľa čo dodať. Tieto prechodné ustanovenia sú nevyhnutné, sú potrebné aby nedošlo k narušeniu či prerušeniu spoločnej poľnohospodárskej politiky. A e, súhlasím v plnej miere s vašim e, stanoviskom, že e, výroba potravín je hlavnou úlohou poľnohospodárov a ide o zabezpečenie potravinovej bezpečnosti pre všetkých európskych občanov. A našou povinnosťou, povinnosťou európskych politikov je poľnohospodárov podporovať pri dosahovaní tohto cieľa. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že v Európskej únii máme e, postarané e, o e, potravinovú bezpečnosť, ale nie vždy je to tak úplne jasné. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, pán kolega Hojzling má teraz slovo na jednu minútu. Áno, pán navrhovaný komisár, odpovedali ste tak, ako keby to bolo z pera pána Hogena, pretože keď to tak čítame, um, už to je taký business as usual, považujete návrhy pána Hogena všetky za v poriadku, ale konkrétne odpovede postrádame. Čo napríklad chcete urobiť, aby sme sa postarali o zastavenie straty biodiverzity? Poľnospodárstvo je hlavnou, jednou z hlavných eh, príčin. Ako chcete znížiť vypúšťanie skleníkových plynov v e, e, poľnohospodárstve. E, hovoríte, že riešenia vlastne sú na členských, že by to mali vedieť členské štáty. A to nie je predsa odpoveď od komisára, od ktorého očakávam, že príde s novými konkrétnymi návrhmi, ktoré dá na stôl. Ako konkrétny budete? Pomenujte nám konkrétne vaše ciele, vaše vízie pre budúcnosť poľnohospodárstva poľnohospodárstva, napríklad e, biologické poľnohospodárstvo. Nespomenuli ste nič o pesticídoch. E, aj to bolo zadanie od pani von der Leyenovej. E, čiže konkrétne body by som si od vás rád vypočul. Ako tieto ciele chcete dosiahnuť? Pán Vojčichovský na dve minúty. Ďakujem pekne. Je veľmi komplikované odprezentovať to všetko počas dvojminútovej odpovede. Avšak pán Hojzling, samozrejme, predstavím e, môj prístup moje návrhy na podporu e, farmárov, ktoré budú e, environmentálne konformné, ktoré budú chrániť biodiverzitu Uvediem príklad, aby sme napríklad podporovali farmárov, e, ktorí e, využívajú e, svoje vlastné produkty z vlastnej farmy ako krmivo, nie napríklad nejaké krmivo z Brazílie alebo z Argentíny. Čiže ktorí využívajú vlastné vyprodukované krmivo na chov vo vlastnej farme. Podporujem e, zabezpečenie dobrých životných podmienok pre zvieratá, menšiu hustotu pri chove e, zvierat, e, v lete napríklad, aby sa dobytok pásol na pastvách v prírode. Čiže takéto veci e, navrhnem, Navrhy to budú také, ktoré sú vo všeobecnosti e, environmentálne prospešné, čiže farmárstvo ekologické e, je môjim cieľom. Ďakujem pekne, pán Hojzling, aj za vašu doplňujúcu otázku. Nuž, konkrétna tá odpoveď síce nebola. Dobre, počkáme si na vaše návrhy. Povedzte nám ešte niekoľko slov. Hovorili ste aj o drobných farmároch, o nerovnakom prerozdelení finančných prostriedkov, o tom, že chceme podporiť aj malých e, farmárov, aby nie len veľké podniky mali e, výhody zo svojich veľkých e, ploch. Ako to vyzerá s tou obrovskou konvergenciou? Sú tam obrovské rozdiely medzi tými platbami, napríklad medzi baltickými, pobaltskými krajinami a inými krajinami. A veľmi krátko, pokiaľ ide o druhý pilier, zbiera finančné prostriedky, v ňom 30 podľa ostatných e, správ majú predstavovať. Predsa musíme sa postarať o to, aby sa do e, rozvoja vidieka investovalo viac, než to je v týchto plánoch. Pán Vojčichovský, na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Na podporu malých fariem je napríklad možné z druhého piliera, a to som, alebo sledujem ten problém, že mnohé farmy z druhého piliera zadresované adresované malú skupinu príjemcov pre veľké farmy, tá veľká časť eh, druhého piliera, čísiel, alebo malého počtu veľkých fariem, malo by to byť demokratickejšie, viacero farmárov by malo byť príjemcami eh, prostriedkov z druhého piliera. Ako som už povedal, ekologické polnohospodárstvo, organické polnohospodárstvo, to je e, ten smer. Ja toto smerovanie e, reformy budem podporovať. No a druhý pilier je veľkou príležitosťou aj pre malých farmárov a polnohospodárov. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán kolega David, na jednu minútu. Vážený pán doktor, budete v rámci reformy spoločnej polnohospodárskej politiky presadzovať, aby polnohospodári vo všetkých členských štátoch dostávali porovnateľné dotácie za podmienok tiež podľa rozhodnutia týchto štátov, výberu týchto štátov pri rešpektovaní rozdielov medzi nimi. Ďalšia posledná otázka. Budete podporovať zotváranie obchodných dohôd, ktoré umožnia masívny dovoz potravín a polnohospodárskych produktov do Európskej únie. Myslím také projekty ako zmluva s Mercosurom, eh, dovoz z Vietnamu, Ukrajiny a tak ďalej. Ďakujem pekne, pán Vojčechovský, na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne problém Mercosuru a všeobecne obchodných dohôd. Áno, mnohí polnohospodári sú znepokojení z, kvôli dôsledkom a dopadom týchto obchodných dohôd. E, sú to senzitívny, je to polnohospodárstvo je senzitívny sektor. Ja môžem vyhlásiť, že budem veľmi pozorne monitorovať situáciu a budúci rok 2020 komisia pripraví vyhodnotenie dopadov, vyhodnotenie všetkých potenciálnych dopadov pre európske polnohospodárstvo po prijati dohôd ako dohoda s Mercosurom, Austráliou, Novým Zelandom a inými krajinami alebo dopad iných dohôd. No a samozrejme polnohospodári nemôžu byť obeťami dohodov o medzinárodnom obchode. Ak budú obeťami, tak našou povinnosťou je pomôcť im využiť trhové nástroje na intervencie. Máme skúsenosti napríklad s ruským zákazom a ja môžem prislúbiť, že v každej situácii podporím, budem za podporu polnohospodárov, aby neboli obeťami e, obchodných dohôd. No a čo sa týka rozdielov medzi členskými štátmi, to je samozrejme veľmi citlivá politická otázka. Externá, konverge- externá konvergencia, ja myslím, že sme na správnej ceste, správnym smerom, ale politické rozhodnutia, politické rozhodnutie ako No, ako zajdeme k externej konvergencii, to je v rukách parlamentu a rady. David, Pán kolega David, máte ešte doplňujúcu otázku? Ja, bych sa zep... Ďakujem pekne, aby som sa chcel spýtať, či máte predstavu o nejakých iných možných nástrojoch, tom, ako zabrániť dôsledku, ehm, zabrániť dôsledkom obchodných dôvodov, o ktorých sme hovorili, ako je podpora polnohospodárov potom, čo zaznamenajú nejaké straty vo svojom hospodárení. Pán Vojčechovský na jednu minútu. Um, mal by to byť všeobecný princíp v medzinárodnom obchode, že musíme požadovať rovnaké normy a štandardy od importérov, ako aj od európskych výrobcov a producentov. Uvediem príklad. Ja som bol zodpovedný za audit potravinovej bezpečnosti a jeden z nálezov v tejto správe bol taký, že z Južnej Ameriky sa dovážali produkty, ktoré sa vyrobili s použitím pesticídov, ktoré tu sú zakázané na území Európskej únie. únie. To by sa nemalo stávať. Treba posilniť kontrolný systém a vo všeobecnosti by sme mali uplatňovať princíp, že od dovozcov musia byť vyžadované musí byť vyžadované dodržiavanie rovnakých noriem a štandardov ako od výrobcov v EÚ. Ďakujem pekne, pán Kuzmiuk na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážený pán dezignovaný komisár. Veľmi pekne ďakujem za vašu prezentáciu. Jasne z nej vyplýva, kam chcete smerovať sa počas nadchádzajúcich 5 rokov a aj ďalej do budúcnosti. Teraz mám otázku. Európska únia je najväčším vývozcom spracovaných potravín. V roku 2017 to bolo 140 miliárd eur. A máme tam prebytok 20 miliárd eur, ale vyzerá to úplne inak prípade obchodu s nespracovanou polnohospodárskou produkciou máme tu 50 miliard eur vývozu a dovážame 80 miliard eur. Takže vidíme, že tu je obchodný deficit vo výške 30 miliard eur. A tá tendencia ostáva rovnaká. A preto sa chcem spýtať, ako vy vidíte túto problematiku, ako si myslíte, že je dôležité zaistiť Európanom aj týmito prostriedkami bezpečnosť potravín. Pán Vojčechovský, ďakujem pekne za túto otázku. Samozrejme, vaše čísla sú pravdivé. A úspech Európskej únie, potravinárskeho priemyslu Európska únia je čistým vozcom, ale úspech závisí od dovozu. To je úspech eh, eh, potravinárskeho priemyslu, ale nie úplne úspech eh, európskeho polnohospodárstva. A moja odpoveď mohla byť taká, že toto je argument, táto situácia v medzinárodnom obchode e, za to, aby európska, že európske polnohospodárstvo potrebuje väčšiu podporu na to, aby sme zaistili potravinovú bezpečnosť pre európskych občanov. Vážený pán kolega Kuzmiuk, máte doplňujúcu otázku? Ďakujem pekne. Vy ste hovorili o svojej správe, ktorú ste spracovávali na Európskom dvore auditora, ktorá sa týkala podpory mladých poľnohospodárov na malých poľnohospodárov z prostriedkov druhého piliera. Tá správa nevyzdela, nevyzerala úplne pozitívne z hľadiska hodnotenia SPP a vy ste to tiež uvedol na začiatku svojho vystúpenia. Povedali ste, že 4 milióny poľnohospodárských podnikov prestali počas ostatných 10 rokov existovať. No a ja by som sa chcel v tejto súvislosti spýtať, či nadchádzajúcej finančnej perspektíve budú prostriedky z druhého piliera lepšie využiteľné, aby sme zabránili eh, procesu straty polnohospodárskych podnikov EU. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne na to, že sa pýtate. Táto správa Dvora auditorov ste veľmi dôležitá správa. Čas ostatných dvoch finančných výhľadov sme investovali 10 miliard eur na podporu mladých polnohospodárov. No a za toto obdobie ich počet klesol z 3,3 milióna na 2,2 milióna polnohospodárov vo veku do 40 rokov. Situácia je veľmi rôzna v jednotlivých členských štátoch. Sú členské štáty, v ktorých väčšina polnohospodárov má už viac ako 65 rokov, ako napríklad v Portugalsku. E, existujú členské štáty, kde situácia je lepšia, Nemecko, Rakúsko, Polsko, tie sú na tom relatívne lepšie. A ukazuje to, že politika pre mladých poľnohospodárov musí byť flexibilná. Musíme využiť vhodné nástroje, ktoré zohľadňujú situáciu v členských štátoch EÚ. Ďakujem pekne. Kolega Flanagan na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. A mnohé z otázok, ktoré som sa položiť, eh, už zazneli. Takže prejdem k otázke dovozu hovecieho mesa a obchodných dohôd Mercosur a tiež obchodné dohody situácia, kde podľa mojich informácií máme približne 300 tisíc tón hovedzieho mesa ktoré sa dovážajú do Európskej únie každý rok v dohode o Mercosur, je nejaký, e, nejaká poistka, ktorá umožňuje zaviesť dočasné opatrenia e, proti dovozom. No a ja myslím, že to je kvôli neočakávaným neočakávanom nárostu v, v prípade niektorých produktov, je to tiež na, aj na situáciu, keď sa uh, môže, keď nás koncom mesiaca <laughs> nás čaká kritická situácia, a keď e, európsky, európske podniky a Írsko stratí prístup e, k tisícom tón hovedzieho mesa. No a ako sa bude implementovať tie poistné mechanizmy, pretože my musíme si chrániť náš vlastný trh e, najskôr a ostatných brať eh, až eh, potom. Takže ako to chcete urobiť, pán Vojčechovský? Moja odpoveď eh, možno nebude dostatočne detailná, ale v tejto situácii môžem vyhlásiť pán Flanagan, že som počul o problémoch írskych polnohospodárov, a nielen írskych, ale producentoch, problémoch producentov hovedzieho mesa v Európe, ak ma schválite, ak schválite moju kandidatúru, tak pôjdem do Írska a by som sa spýtal írskych polnohospodárov a producentov na to, čo potrebujú, čo je nevyhnutné na to, aby som im pomohol. A to teraz vyhlasujem nielen pre írskych polnohospodárov. Môj spôsob práce bude spočívať v dialogu s farmármi, a v snahe hľadať spolu s nimi riešenia. Ďakujeme pekne. Pán kolega Flanagan, máte nejakú doplňujúcu otázku? Áno, mám. No dúfam, že to urobíte. Ste povedali, prečo situácia je závažná. No a čo sa týka antimikrobiálnej rezistentnosti, ako chcete riešiť otázku EMR a budete proaktívni pri navrhovaní alternatív k, k intenzívnemu k intenzívnemu polnohospodárstvu, použiť, čo je jedno z hlavných, hlavných princíp antimikrobiálnej rezistentnosti. No Ak sa nám nepodarí to zvládnuť, tak ľudstvo nám nepoďakuje a naše deti a vnúci a vnúčky nám nepoďakujú, pretože ak to nezmeníme, tak nemajú budúcnosť. Takže aké sú vaše plány, čo sa týka EMR? Antimikrobiálnej rezistentnosti teda, pán kolega musím vás upozorniť, že to nebola doplňujúca otázka, ale je to úplne iná téma. Takto by sa to robiť nemalo. Pán Vojčechovský, môžete na ňu samozrejme ale odpovedať. Ja rád zodpoviem na túto otázku, pretože môj posledný audit, za ktorý som zodpovedal, sa týka antimikrobiálnej rezistentnosti máme v prípade liečiv a aj v polnohospodárstve. Ja nemôžem ešte hovoriť o nálezoch tohto auditu, pretože oficiálna správa bude predložená dvorom auditorov budúci mesiac. Je tu problém, môžem to povedať, tento problém je dobre známy a my musíme konať a znižovať použitie antibiotík v polnohospodárstve a ešte vaša otázka o intenzívnom polnohospodárstve. No, ja veľmi podporujem neintenzívne polnohospodárstvo. Intenzívne nie je dobrým riešením pre životné prostredie, pre klimatické zmeny a tak ďalej. Ja ako komisár budem podporovať neintenzívne polnohospodárstvo. Ďakujem pekne, dostali sme sa nakoniec len kola koordinátorov a musím povedať, že výborne sa nám darí dodržiavať čas, čas presne 15.25 bolo naplánovaných a teraz prejdeme k 18 ďalším otázkam a aj naďalej to budem, budem do, zerať na dodržiavanie času. Kolega Eh, v roku 2008 eh, americká administratíva uvalila clo výška 35 na európske olivy. A tu ide práve o vývoz Andalúzie zo Španielska a tam práve naše podniky trpia týmto uvaleným clom. A už vtedy sme avizovali, že sa jedná o, o útok, ktorý nebol namierený len proti Španielsku, ale, a, ale proti celému agropotravinárskému sektoru v EÚ a že nepôjde o posledný útok. A teraz Opätovne Trumpová administratíva e, ide postupovať spoločne. Týka sa to desiatok agropotravinárskych produktov z Európy. Sírov, vína, mesa, um, olív Mnohé podniky budú, ak sa potvrdia nové clá, budú musieť opustiť americké trhy a bude nás to samozrejme stáť aj pracovné miesta v Európe. Čiže aké konkrétne kroky podniknete ako komisár na to, aby ste ochránili agropotravinársky sektor od takýchto e, protekcionistických útokov, ako je tento? Nech sa páči, pán Potechovský. Ďakujem veľmi pekne, ja som o tomto probléme španielských producentov a polnohospodárov počul. A dnes môžem povedať, než môžem vyhlásiť, že budem konať spolu s komisárom Hogenom, ktorý zodpovedá za obchod, aby sme lepšie uznali túto otázku a aby sme sa snažili ešte nájsť nástroje na pomoc španielským polnohospodárom. Neviem presne, čo to je, čo je podstata problému ale v každom prípade budeme hovoriť s pánom Hoganom. Ďakujem pekne, pán Zojdo, za tento signál. Ďakujem pekne, kolega Zojdo. Máte doplňujúcu otázku? Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem kandidátovi na komisára za, otáz- za odpoveď a e, oceňujem, e, že sa obratíte na pána Hogana že budete diskutovať o tejto otázke a ja len zdôrazňujem, že situácia, ktorá týmto v Andalúzii vznikla, je bezprecedentná. A ja sa len bojím, že aj tá reakcia potom od komisie príde príliš neskoro. Ďakujem. Pán Vojčekovský na jednu minútu. Opätovne ďakujem veľmi pekne, pán Zojdo, za to, že ste povedali, že máme, že ste upozornili na to, aký tento problém je závažný a že treba hľadať riešenie. Ďakujem pekne. Kolegyňa Aguilera na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Vítajte, pán dezignovaný komisár. Chcela by som sa vyjadriť k novej stratégie pani von der Leyen ide o stratégiu eh, z farmy na tanier. Chcela som, povedala, chcela, chcela som povedať, že je to jeden z pozitívnych aspektov, ktorý zanechala eh, kríza šialených kráv a eh, že sa zdá, že teraz by sme radi túto iniciatívu chceli presadiť lepšie a pozitívnejšie. Znamená to teda, že Znamená to, že stojíme pred skutočnou potravinárskou politikou Európskej únie, politikou, ktorá bude vychádzať e, zo skúseností DG Agri a že do toho budú zapojené aj ďalšie DG ako Sante, Com- Competition a podobne. To by bola dobrá správa. Určite poverovací list žiada DG Agri o príspevok e, vo vzťahu e, iniciatívy z farmy Natanier a a bude to znamenať, že, že DG Agri povedie túto novú iniciatívu, túto novú stratégiu? Môžete k tomu niečo povedať? <clears throat> Ďakujem pekne za túto otázku. Samozrejme, toto je veľmi zaujímavá, dôležitá stratégia. Polnohospodárstvo je len súčasťou tejto stratégie. komisár pre polnohospodárstvo DG Agri bude sa zúčastňovať na plňania a realizácii tejto stratégie, ale ako ste povedali, tak toto je stratégia pre verejné zdravie, pre DG Sante, pre DG pre hospodárskú súťaž, životné prostredie a tak ďalej najdôležitejšou vecou je, že je veľmi dôležité vedieť, čo jeme. Dôležité je, čo jeme, ale dôležité je tiež, ako produkujeme naše potraviny, akým spôsobom, našou povinnosťou a mojou povinnosťou ako komisára, ak ma schválite, je podporovať udržateľné polnohospodárstvo. Výrobu potravín, ktorá bude ekologická, ochrániť klímu a živočích. A to je jeden z dôvodov, dlhodobá vízia bola jeden dôvod a toto je druhý. Táto stratégia, udržateľná produkcia potravín, prečo som sa rozhodol zúčastniť sa tejto misie. Ďakujem pekne. Kolegyňa Aguilera, máte nejakú doplňujúcu otázku? Súhlasíme, ale ja chcem povedať to, že my chceme, aby táto nová stratégia, nová koordinácia, samozrejme, čím DG Agri má skúsenosti na to, aby ju mohla spravovať, aby ju mohla viesť. Polnohospodárska politika bola prvou politikou a nechceme, aby, aby, aby, eh, aby tu došlo k nejakým, hm, povedzme, výpadkom. 10. oktobra bude manifestovať eh, sektor produkcie olív. Stojíte stojíte, stojíte za nami, stojíte za nami, budete podporovať európsky, e, teda španielský sektor produkcie olív. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán Vojtechovský. Ja som už predtým deklaroval, samozrejme, opätovne to môžem zopakovať, problém španielských producentov olív má ja mám eminentný záujem na tom, aby sa to vyriešilo. Pokiaľ ide o stratégiu z farmy na tanier, možno nejde o niečo nové pre polnohospodárstvo. Čo je nové, je tá spoločná štruktúra tohto návrhu, ale pre polnohospodárstvo to znamená, že by sme mali urobiť pre životné prostredie viac. Viac pre klímu, pre, pri, pre ochranu biodiverzity. Predtým sme takisto hm, podnikli, robili sme, eh, snažili sme sa na tom pracovať, ale teraz musíme pracovať viac. Pán Čolož, nech sa páči, ako ďalší rečník. Veľmi pekne ďakujem, vážený pán kandidát na komisára. Často dostávam otázku, aké konkrétne projekty môžeme navrhnúť, a mám na mysli projekty, ktoré by opäto, vďaka ktorým by opätovne mohli občania dôverovať Európe. Európania rozumejú otázkam, ako je bezpečnosť potravín, biodiverzita, rozumejú tomu, že tieto otázky je lepšie zaručiť na, na spoločnej európskej úrovni, ale zároveň musíme zaručiť aj dostojné živobytie pre našich farmárov. Prevalda tu trošku taký pocit, ehm, že SPP má určité slabiny, a hm, to práve vedie aj k prenosu zodpovednosti na plecia členských štátov. Ja by som veľmi rád e, vedel, že či ste hm, respektíve aký je, aký je váš pohľad na tú renacionalizáciu e, SPP. SPP bude musieť prispôsobovať realite a v prípade, že budete potrniť vo funkcii, budete spolupracovať s nami, s Európskym parlamentom, aby sme vytvorili spoločne novú víziu pre SPP? Aby... Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči na dve minúty, pán komisár, dezignovaný komisár. Ďakujem veľmi pekne, pán Čološ, za položenú otázku. Samozrejme, ja budem s parlamentom veľmi úzko spolupracovať budem sa snažiť s vami spoločne vytvoriť e, dlhodobú víziu polnohospodárstva. Vy budete môjim e, primárnym partnerom pre takúto diskusiu. Je veľmi dôležité získať si podporu od európskych občanov podporu pre SPP, ale ja si myslím, že tá podpora existuje. Väčšina európskych občanov rozumie tomu, že našich, našich farmárov treba podporovať, že SPP je potrebná, ale očakávania občanov sú také, že by mala byť SPP priateľskejšia k životnému prostrediu, ochrane biodiverzity, lepším životným podmienkam zvierat. Ľudia sa obávajú, vidia priemyselné farmárčenie ako hrozbu pre nich, pre životné prostredie. Preto si myslím, že by sme mali vyslať veľmi jasné posolstvo verejnosti. A síce, že spoločná polnospodárska politika je, že smerom tejto politiky je, e, ekologickej, je, je, je podpora ekologickejšiemu farmárčeniu. Pokiaľ ide o tú renacionalizáciu, už som odpovedal pánovi De Castrovi, ja som otvorený ďalším diskusiám. Možno by riešením bolo, možno, že, neviem, možno, ne, podľa mňa nejde o e, opätovné, opätovné znárodnenie plánov alebo posun plánov na národnú úroveň. E, Mm, ale hovorím, som otvorený, môžeme diskutovať o tom počiatočnom návrhu. Ďakujem, máte dotočnú otázku, pán Čološ. Vážený pán dezignovaný komisár, ďakujem veľmi pekne. Ehm, určite budete mm, aj na komisii počuť, ehm, že to, či ono sa nedá, ja by som rád vedel, že či máte, či sa mm, či chcete, či plánujete či ste odhodlaní dať nový stimul SPP, aby sme dokázali skompletizovať tento návrh, aby sme začali diskutovať o nových perspektívach SPP, čo bude znamenať viac než rozdeľovanie zdrojov členským štátom. Potrebujeme novú víziu pre poľnohospodárstvo. Ja by som rád vedel, že či sa viete zaviazať k takémuto niečomu, či naozaj máte víziu, či ste Či máte predstavu, ako by takáto politika mala vyzerať? Nech sa páči, pán Vojčechovský. Veľmi pekne ďakujem za položenú otázku. Samozrejme, ja e, som odhodlaný pracovať spoločne na vytvorení uvedenej vízie. Pokiaľ ide o diskusiu o budúcnosti pomospodárstva, už na teraz e, to bolo viac menej o perspektíve mm, alebo o, výhľad, o 5-ročnom výhľade. Vždy prišiel nový komisár a pokiaľ ide povedzme o dlhšiu dobu, 7 rokov, tak samozrejme to bola zase otázka finančnej perspektívy. A teraz sme, nachádzame sa vo chvíli, kedy sa, kedy sa zmenil parlament, mení sa komisia, začne nové programovacie obdobie, preto je dobré naštartovať dlhodobú stratégiu, vytvoriť si dlhodobú víziu. Ja vás všetkých pozývam naozaj úzkej spolupráci, pracujme spoločne na tejto vízii. Ak budem vo funkcii potvrdený, tak potom tak e, táto vízia bude v závere potom môjho mandátu našou, našim spoločným úspechom. Ďakujem veľmi pekne, pani Sander. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. E, volatilita, e, volatilita cien, medzinárodný obchod, klimatické zmeny a iné udalosti, ktoré ovplyvňujú situáciu, situáciu farmáno, farmárov. To sú zásadné zmeny. No a každodenne to postihuje všetky polnohospodárske sektory v správach Európskeho parlamentu často na to poukazovali napríklad sankcionovanie malých a stredných podnikov, konsolidácia Omnibus, vytvorenie mechanizmu prevencie na pozorované na krízy. Už táto orientácia je dobrým smerom, ale vo vašich odpovediach, ktoré ste nám dali, sa vôbec nehovorí o týchto témach. Takže či zdelenej rade v týchto otázkach budete sa angažovať za modernizáciu nástrojov, aby polnohospodárstvo bolo odolnejšie voči otrasom a lepšie boli chrániť naši polnohospodári, pán Vojčechovský. Thank you. My... Ďakujem. Možno moja písomná odpoveď nebola dostatočne presná. Samozrejme, ja pani Sander súhlasím, že by sme mali robiť viac, pokiaľ ide o ochranu farmárov na trhu. Ehm, na jednotnom trhu sú problémy. Máme skúsenosť s tým, ako v takýchto situáciách farmárom pomáhať. Napríklad spomeniem krízu, kedy e, Rusko zakázalo dovoz a tak ďalej. Súhlasím, že môžeme robiť viac, že by sme mali urobiť viac, ale nie vždy naša podpora stačí. A to je práve jedna z tých e, najdôležitejších víziev pre Európsku komisiu a môžem povedať, že to bude tvoriť veľký diel mojej misie mm, posilniť tú trhovú, ten trhový kompot, komponent. Zander, nech sa páči, doplnková otázka. Áno, no, ja by som chcela pozorniť na použitie nástrojov na riadenie rizik, hlavne na to, aby sme, na to, aby sme bojovali proti zhoršujúcej sa situácii rozvoj vidieka, trebuje možnosť pre členské štáty, aby sa rozhodovali same o použití vhodných nástrojoch. No a vážený pán dezignovaný komisár, ja som počula, čo ste nám povedali, ale konkrétne, ako vy sa budete angažovať v tejto téme, tak, aby sa budovali a rozvíjali tieto nástroje. Ďakujem. Nech sa páči, pán Čichovský, máte slovo na minútu. Rozum, ja e, nevie, nedokážem odpovedať presne na túto odpoveď, na túto otázku, ale určite môžem povedať, že ako komisár budem spolupracovať s, fa- e, s farmármi, s poslancami a že sa budem snažiť naozaj hľadať to najlepšie riešenie na to, aby sme posilnili systém ochrany e, polnohospodárov. To je jedna vec, ktorú dnes ako kandidát na komisára viem deklarovať. Ďakujem. Veľmi pekne pani kolegyňa Avram. Na začiatku hearingu ste nám hovorili o tých miliónoch fariem, ktoré um, museli svoje brány zavrieť e, a Hovorili ste aj o naliehavých krízach, hovorili ste o klimatických zmenách, turbulenciách na trhu, o rozdieloch medzi členskými štátmi. Ale je tu ešte aj jedna ďalšia vec a síce vzťah e, farmárov, vzťah medzi farmármi a maloobchodom, alebo teda veľkými maloobchodnými reťazcami. Vy ste hovorili o e, slabej pozícii farmárov a o tom, že by ste chceli túto situáciu riešiť. Hovorili ste, že farmári e, e, nemusia byť e, na nižšej úrovni než e, maloobchod. Akým spôsobom sa plánujete, alebo ako, čo, čo plánujete podniknúť aby ste túto situáciu pomohli riešiť. Tento vzťah, nerovný vzťah e, malého obchodu a farmárov. Veľmi pekne ďakujem pani Avram za položenú otázku. Pred 12 e, rokmi, v roku 2007, som ako poslanec parlamentu bol jedným z autorom písomného písomného uznesenia, písomného vyhlásenia, ktoré parlament schválil Ehm, a toto písomné vyhlásenie vyzývalo k lepšej ochrane farmárov eh, pred maloobchodnými ehm, reťazcami. Ja si pamätám, že sme vtedy, zozbiera, že sme vtedy zbierali podpisy a pamätám si, že parlament vtedy podporili farmárske organizácie z mnohých členských štátov Európskej únie a následne po týchto úspešných krokoch som im chcel oficiálne poďakovať a oni povedali, nie, pán poslanec, možno, že by nebolo dobre povedať, že sme podporili tento krok, pretože e, sa báli negatívnych dôsledkov zo strany, zo strany veľkých supermarketov a podobne. Možno, že to je taký dlhodobý dôsledok e, takéhoto kroku, nielen tohto, ale ďalších podobných krokov. Sice, že máme e, nekalé, že teda máme nariadenie o nekalých obchodných praktikách a môjim zámerom ako komisára bude ubezpečiť sa, že sa nariadenie náležite implementuje a že naši farmári budú vo vzťahoch e, s veľkými maloobchodnými E, reťazcami lepšie chránení. Ďakujem veľmi pekne. Máte doplňujúcu otázku, pani Afram? Využijem e, tento dodatočný čas. A rada by som poprosila pána dezignovaného komisára, či by nám nepovedal niečo o svojom pláne, e, o tej hĺbkovej analýze, o ktorej hovorí, ktorú avizuje pokiaľ ide o e, vzťah farmárov, o pozíciu farmárov, nech sa páči, pán Vojčechovský. Už som predtým e, uviedol, že na to, aby sme zabezpečili implementáciu tohto nového legislatívneho nástroja a e, ďalších. Na to musíme situáciu neustále monitorovať, monitorovať a musíme monitorovať e, prípady, kedy dochádza k neferovému zaobchádzaniu s farmármi zo strany reťazcov a musíme využiť e, potom právne nástroje na to, aby sme im dokázali pomôcť v takýchto prípadoch by malo byť možné využiť legislatívny postup. Ja budem s príslušným komisárom, ktorý je zodpovedný za hospodárskú súťaž, spolupracovať. Budem spolupracovať aj s ďalšími komisármi. Takže toľko v tejto chvíli. Ďakujem veľmi pekne. Pán Guerreiro. Aby ste vedeli, sedí za vami, pán kolega Guerrero. Dadas as preocupações dos europeus relativamente... Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, my sa e, obávame čoraz viac e, ohľadne antimikrobiálnej rezistentnosti. Je dôležité, aby komisia začala zavádzať určité zmeny, um, e, ale to zna- je dôležité, aby sme zavádzali nové modely chovu, produkcie potravín, aby, sme, eh, aby to pomospárstvo nebolo príliš intenzívne, aby to pomospárstvo neznečisťovalo príliš a aby sme nemali pomospárstvo, ktoré by sa zacelilo na kvantitu. Treba sa zamerať na lepšie využívanie súrovín, na znižovanie nákladov na produkciu, lepšie využívanie potravín. Ehm, ako chcete v rámci SPP vytvoriť novú stratégiu pre eh, dobre životné podmienky zvierat? Ja viem, že tá pos- posledná zmena pochádza z roku 2015 a ako chcete zaintegrovať dobré, spoločné, dobré podmienky zvierat do, do e, tejto spoločnej politiky a, čo, a ako chcete zapojiť DG Sante do posudzovania takýchto strategických víziev. Zlepšenie blahobytu zvierat e, bude, alebo teda lep, lepšie životné podmienky zvierat budú um, jedným z kľúčových otázok na mojej eh, agende a teraz poviem zo svojej skúsenosti počas auditovania. Ja som ako auditor bol zodpovedný, ehm, bol som zodpovedný za historicky prvý audit e, životných podmienok zvierat a dospeli sme počas auditu k tomu, že systém je efektívnejší, keď e, nabádame farmárov, aby, aby, aby štandardy zlepšovali. Že nie je represívny systém, ale skôr uh, nabadanie k zlepšovaniu podmienok. V súčasnom DP máme návrhy, máme opatrenia, máme kroky, je konkrétne opatrenie číslo 14 a teda je to v rámci rozvoja vidieka, opatrenie, ktoré platí a využili sme 1,5 hm, miliardy eur počas naprieč celej perspektívy a myslím si, že by sme na toto opatrenie mali, vina, mali, mali míňať viac a mali by sme nabadať e, farmárov e, v uplatňovaniu lepších e, životných podmienok, letné pastviny, k tomu, aby využívali menšiu hustotu, aby jednoducho ja budem určite podporovať tento typ chovu a podľa mňa je lepšie, ak budeme mať e, tisíc fariem Budeme mať napríklad e, tisíc fariem so 100 prasaťami, než so e, ošipanými, než jednoducho mať príliš veľa toho dobytku. Takže ďakujem veľmi pekne, pán Gerejro, doplníte, nech sa páči. Áno, pokiaľ ide o um, blaho zvierat, um, tam samozrejme zaznamenávame aj určité slabé miesta, najmä pokiaľ ide o transport zvierat. Je, máme veľa dôkazov toho, že tie podmienky prepravy sú zlé, že je to v rozpore s nariadením. Ja sa pýtam, budete sa snažiť nejakým spôsobom um, obmedziť uh, transporty na dlhé vzdialenosti v Európe? A um, akým spôsobom uh, plánujete uh, E, financovať alebo takýto spôsob obchodovania so zvieratami? Ďakujem veľmi pekne, to je veľmi dôležitá otázka. Mm, zamýšľam vytvoriť alternatívu takéhoto spôsobu podnikania, ale mne nie je jasné, prečo nie je ekonomicky možné, aby napríklad dobytok z Írska Eh, aby bol tento dobytok bol prepravený nákladiakom do prístavu a potom po mori na Blízky východ, aby bol podrobený takémuto dlhému transportu. Samozrejme ide o vývoz, ale ak podporíme a ak podporíme obehové hospodárstvo, ak chceme podporiť farmárov, ktorí ak, ak chceme podporiť previazanie s miestnym hospodárstvom, kedy, eh, kedy ide o produkciu určenú na miestny trh, keď nebude dochádzať preprave dobytka, už tak toto by malo byť eh, alternatívou pre európske farmy. Ďakujem veľmi pekne, pani Bizotto, ako ďalšia rečníčka. Veľmi pekne ďakujem. Polnohospodárstvo je čoraz ťažšie využívané ako vyjednávací žetón počas rokovaní s tretími krajinami, ale pripomeňme si napríklad také komodity ako napríklad cukor, eh, rýža, ovocie, zelenina, prípade týchto komodít e, sa často dochádza k nekalým obchodným praktikám zo, zo strany tretích štátov. Ja sa chcem spýtať, ako zamýšľate chrániť v nadchádzajúcich 5 rokov e, konkurencieschopnosť európskych producentov, najmä tých malých, a ako zamýšľate ochrániť e, medzinárodné trhy. A akým spôsobom e, chcete chrániť aj e, celý systém e, zemepisných európskych označení a chrániť označení pôvodu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Vojčechovský, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Ide o opäť dôležitú otázku. Ja si pamätám, keď som bol poslancom parlamentu, mali sme mm, podobný problém. Ja som položil jednému z komisárov podobnú otázku pred mnohými rokmi a pýtal som sa na vzťahy v rámci medzinárodného obchodu, pýtal som sa na to, prečo je ochrana farmárov nedostatočná a odpoveď znela, že Eh, že nás viac zaujíma priemysel než polnohospodárstvo, ale farmári nemôžu byť obeťou medzinárodného obchodu. Ja vyhlasujem, že budem naozaj úzko spolupracovať eh, v prvom rade s komisárom pre obchod. Budeme pracovať na tom, aby sme ochránili farmárov eh, v rámci obchodných vzťahov. Naši farmári by nemali byť obeťou iného, iného typu podnikania, iného typu obchodovania. Ďakujem veľmi pekne. Pani Bizoto, doplňujúca otázka. Vždy, vždy tá, tá, táto diplomácia bude mať vždy dosah na, na, na agropotravinárskych agropotravinárskych sektor. Veď sa pozrite na tie najnovšie clá. Vždy sa tu hovorí o, o o miliarde eur, o miliarde dolárov, ktoré to, ktoré, ktorú to bude stáť tá, talianské polnospodárstvo, čiže mm, ja, ja vás žiadam, aby ste chránili polnohospodárstva. Preto sa pýtam, budete na to dostatočne odvážni? Vojčikovský, für eine Minute. Pán Vojčichovský na jednu minútu. Moja otázka je veľmi krátka. Áno, budem mať túto odvahu na ochranu farmárov. chápem svoju úlohu komisára pre poľnohospodárstvo ako akéhosi advokáta pre európskych farmárov vždy v situáciách, keď je to potrebné. Samozrejme, ďakujem. Ďakujem. Pani kolegyňa Aguilar, minúta Pán Vojčichovský, pani Aguilar sedí za vami. Pán dezignovaný komisár, chcem sa vás spýtať, ale e, mám aj také tri želania. Poprvé, e, chce, chcela by som, aby ste zobrali na vedomie rozdiely v polnohospodárstve v EÚ. Pripomeniem, že stredomorské polnohospodárstvo existuje. Existuje aj intenzívny chov dobytka a podobne. Ako povedali kolegovia, chcem, aby ste boli rázantní v tom, e, aby, aby, aby ste chránili pomospárov pred, e, pred medzinárodnými dohodami a potom, aby ste, aby ste hajili ekologický záujem. A potom sa chcem spýtať, pokiaľ ide o súčasnú situáciu v pomospárstve, ak bude menej rozpočtu, viac povinností, um, aké nástroje alebo nové stimuly uh, dáte k dispozícii polnohospodárom na to, aby mohli konkurovať e, v čoraz globálnejšom, na, na čoraz globálnejšie zameraných trhoch. Ďakujem. Thank you. Uh, thank you very much for... Ďakujem pekne za túto otázku. Súhlasím, že eh, by sme mali problémy poľnohospodárov eh, vidieť eh, komplexne v celej Európe. Naše stanoviska si často urobíme na základe pozorovania situácie v centrálnej Európe, ale máme napríklad aj e, vzdialené e, regióny. Spomínam si napríklad na situáciu, e, kedy bola problematika s cukrom alebo tiež na Kanárskych ostrovoch situácia týkajúca sa pestovania banánov. Čiže aj týchto musíme chrániť v Európskej únii. A pokiaľ ide o ekologické poľnohospodárstvo, som za e, to, aby sme sa postarali o e, dobré životné podmienky pre zvieratá. To je jedna z mojich kľúčových e, úloh a poľnohospodárov by sme mali podporovať. To je úplne kľúčové podpora pre poľnohospodárov na to, aby dobrovoľne zlepšovali životné podmienky pri chove zvierat. Nebyť extrémistami v ekologickosti, ale podporiť e, farmárov, ktorí chovajú zvieratá tým najprirodzenejším spôsobom. Farmár je prvým e, ekologickým odborníkom, prvým ochrancom prírody a my by sme ich mali podporovať a nie bojovať proti nim. Ďakujem. Pani kolegyňa Aguilar, doplňujúca otázka. Pán dezignovaný komisár, viete dobre, že naši polnohospodári majú čoraz e, viac SPS produktov, nech môžu využiť a Európska únia blokuje tzv. New Breeding Techniques a um, základná polnohospodárska produkcia sa vzdialuje Európe. Takže aké významné zmeny plánujete na to, aby ste túto tendenciu zvrátili? Ďakujem. Pán Vojčikovský, für Pán Vojčichovský na jednu minútu, nech sa páči. Môžem e, povedať, že som otvorený v diskusii o tejto problematike. Nie som teraz pripravený mať e, výbornú odpoveď na e, túto problematiku a jej komplexitu. Mali by sme diskutovať, aby sme našli dobré riešenia. To je otvorené na um, diskusiu. Ďakujem pekne. Pán kolega Jar, jedna minúta. Pán navrhovaný komisár z vašej odpovede písomnej som zistil, že chcete progresívne, inovatívne pokračovať a ukončiť reformy pána Hogena, progresívny e, systém, priame e, platby, e, trochu pozmeniť v prospech malých rodinných podnikov. To isté sme hovorili aj v našom výbore. Čo si myslíte o kompromise, pokiaľ ide o maximálne stropy pre malé podniky? Degresia mimochodom bola zrušená. Nemyslíte si, že je na čase rozdiely medzi priamými platbami v členských štátoch konečne odstrániť? Mám na mysli e, platby poľnospodárom v rovnakom jednom členskom štáte. A ešte ďalšia vec, možno to bolo aj otázkou pretlmočenia. Hovorili ste o intenzívnom e, a priemyselnom poľnohospodárstva. Pre mňa je veľký rozdiel v e, intenzívnom a v priemyselnom poľnohospodárstve. Pán Vojčichovský. Ďakujem pekne, áno. Intenzívne poľnohospodárstvo a priemyselné poľnohospodárstvo, to e, nie je jedna tá istá vec. Vidím ten problém e, e, s prílišnou produkciou, s priemyselným poľnohospodárstvom. A pokiaľ ide o tie rozdiely medzi poľnohospodármi a otázku internej konvergencie, áno, to je jedna z otázok, e, ktorá sa rieši aj v stanovisku dvora auditorov k e, navrhovaným stropom v SPP. E, niekto možno dostane 100 eur v rámci e, podpor a jeho sused 1000 eur. To je niekedy aj otázka rôznych štruktúr, rôznej veľkosti farmy a ďalších faktorov. Z dlhodobého pohľadu eh, máme víziu nájsť dobré riešenie tohto problému. Som otvorený diskusii. V návrhu pána Hogana je už správny krok tým smerom, ale nepostačuje to. V tom s vami eh, súhlasím. Je to vec na ďalšiu diskusiu, pán Jár. Ďakujem pekne, pán kolega Jár. Doplňujúca otázka. Prepačte, možno som Eh, dal veľa otázok do tej prvej, takže ešte raz k eh, stropom a k degresi, pretože v našom výbore to zohrávalo veľkú úlohu. Viedli sme dlhé diskusie a podarilo sa nám nájsť kompromis, ktorý na jednej strane e, zabezpečuje, že malé podniky dostanú platbu navyše a na druhej strane členské štáty budú mať flexibilitu, e, pretože podmienky v jednotlivých členských štátoch sú rôzne. Musíme urobiť obe veci. Spoločná SPP podporovať malé podniky, ale členským štátom dať aj postačujúcu flexibilitu a predovšetkým etablovať systém, ktorý by nebol byrokratický, prevádzky a kde by neboli možné podvody. Takže ešte raz moja otázka, či vítate, respektíve tešíte sa z toho kompromisu, na ktorý sme, ku ktorému sme sa dopracovali v našom výbore v súvislosti so stropmi a s degresiou. Ďakujem pekne, pán Vojčichovský, na jednu minútu. Môžem na to odpovedať takto som pripravení v budúcnosti diskutovať o tomto kompromise. Máme na stole návrh komisie. A to je veľmi zaujímavý kompromis vo všeobecnosti v prospech flexibilného prístupu uh, v prospech možnosti členského štátu rozhodovať, lebo máme dočinenia s rôznymi situáciami v rôznych členských štátoch, napríklad Česká republika uh, s farmami 130 hektárov a väčšími, potom uh, Poľsko 10 hektárov, väčšinou Rumunsko menšie než 10 hektárov farmy. Takže náš prístup by mal byť flexibilný silný v tejto otázke. Malé farmy, veľké e, farmy. Máme 80 tisíc e, fariem e, s viac než 250 hektármi, 80 tisíc v Európskej únii. Tieto dostávajú 25 priamých platieb. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Katajnen, aj pani Katajnen sedí za vami, pán Vojčichovský, aby ste vedeli. Pán komisár. Vážený pán dezignovaný komisár, že len e, že polnospodárstvo musí ponúkať aj určité riešenia, že musia byť zohľadnené klimatické, environmentálne hľadiska. Ako zamýšľate, ako, ako zamýšľate naformulovať novú, novú, novú SPP tak, aby bolo polnospodárstvo aj ziskové? A ako vnímate úlohu fondov vidieckého rozvoja? Ako vidíte možnosti odškodnenia a kompenzácie? Potom, pokiaľ ide o balíček udržateľnosti a taxonomie, to má, to má, to má priame previazané na prvý pilier SPP. Ako zaistíte, že v, v, tejto, že, že v tomto mandáte sa, sa, sa vyhneme duplicite, pokiaľ ide o kritéria udržateľnosti, ktoré existujú v rámci SPP? Ďakujem pekne, pán Vojčichovský. Dve minúty. Ďakujem. Podľa môjho názoru trvalo udržateľné polnohospodárstvo, polnohospodárstvo s vyššími environmentálnymi e, štandardmi môže byť konkurencieschopné, keď budeme tento spôsob poľnohospodárstva podporovať. E, to nie je otázka e, podpory intenzívneho poľnohospodárstva, lebo je ekonomicky e, účinnejšie. Možno z dlho, z veľmi krátkodobej perspektívy je efektívnejšie, ale z dlhodobej e, nie. Čiže toto sú tie naše náklady, ktoré musíme vynaložiť na podporu poľnohospodárov, ktorí chránia naše životné prostredie, ktorí chránia našu biodiverzitu. Z môjho pohľadu tu ale nemáme možnosť na výber, nemáme inú alternatívu. Mali by sme podporovať e, takýto spôsob poľnohospodárstva. Je to nevyhnutné spolu s poľnohospodármi, teda podporovať e, poľnohospodárov, nebyť proti ním, nenútiť ich do e, niečoho. To by e, malo byť základom spoločnej poľnohospodárskej politiky prvého piliera, druhého piliera, celej SPP. Pani kolegyňa Katajnen, doplňujúcu otázku máte? Veľmi pekne ďakujem. Ja dúfam, že budeme môcť neskôr hovoriť ešte podrobnejšie o, o, o taxon, taxonomii a o kritériách udržateľnosti. Pokiaľ ide o druhý pilier a vaše písomné odpovede, tam konštatujete, že vidiecké oblasti musí, musia zachovať svoju dynamiku a životaschopnosť to je v poriadku, že si to myslíte, ale keď máme na mysli škrty v druhom pilieri, tak to, to, to, to je bohužiaľ to je bohužiaľ nepriaznivé, pretože aj ekonomická situácia sa zhoršuje a nie, všetky krajiny dokážu kompenzovať takéto škrty. Potrebujeme väčšiu flexibilitu v rámci píru. Vy by ste poskytli väčšiu flexibilitu členským štátom, ktoré budú eh, implementovať environmentálne opatrenia v rámci druhého piliera? Minúta na odpoveď, pán Vojčichovský. Samozrejme, že budem podporovať eh, rozhodnutie členských štátov o prechode medzi týmito piliermi na oboch eh, stranách eh, z druhého do prvého, z prvého do druhého piliera, pretože je to nevyhnutné. Máme mm, v členských štátoch dočinenia s rôznou situáciou a v každom prípade by to však malo byť prínosné pre životné prostredie, pre boj proti klimatickým zmenám. To je veľmi dôležité zabezpečiť, aby e, tento transfer medzi piliermi bol konzekventný. A aké čiastky e, budú e, určené pre druhý pilier vlastne preoba, ale najmä pre druhý. E, máte e, pravdu. Mali sme miliardu eur a teraz máme menej než 80 miliónov. To je politické rozhodnutie. Parlament, rada a členské štáty o tom rozhodnú, aký e, veľký v konečnom dôsledku bude druhý pilier. Keď bude mať viac finančných prostriedkov, o to lepšie. Pani Rondinelli, nech sa páči minúta. Grazie. Ďakujem Vážený pán dezignovaný komisár, počas uplynulých 5 rokov sme sme, eh, sme spolupracovali eh, s pánom komisárom Hoganom a eh, niekedy eh, si niekedy boli určité výhrady voči jeho práci. Eh, obchodné dohody, ktoré boli podpísané počas uplynulých rokov, penalizovali obrovským dielom polnohospodársky sektor, najmä polnohospodárov, pre ktorých je kvalita nesmierne dôležitá. Pokiaľ ide o obchodné dohody, tak, e, tak e, tam sa pomospárstvo stalo výmenným žetónom na to, aby boli získané výhody pre iné sektory. Pre pomospárstvo to spôsobilo krízy, stratu pracovných miest. Ja pripomeniem, že minulá e, komisia napriek protestu občanov nezakázala glyfosát a a preto mm, je, preto je, poprosím, aby ste končili pani kolegyňa, bohužiaľ bez mikrofónu. Nech sa páči, pán Vojčichovský. Áno, samozrejme, ale nie je mojou úlohou komentovať aktivity predchádzajúceho komisára. Medzinárodná obchodná eh, politika tam išlo o záujem našich, o, o o chránenie záujmov našich e, farmárov a e, dvor auditorov bude mať príležitosť zhodnotiť e, situáciu. Ale môžem tu prehlásiť, že budem komisárom, ktorý bude veľmi aktívny pri ochrane farmárov v situáciách, kedy existuje riziko, že sa môžu stať eh, obeťami medzinárodných eh, dohôd, eh, obchodných dohovorov a tak ďalej. Toto môžem prehlásiť. Toľko k tomu môžem na teraz povedať. Pani kolegyňa Rondinelli, doplňujúca otázka, nech sa páči. Oh. Eh, Chcem poprosiť, aby ste teda chceme, aby, aby naozaj pomospodárstvo zastávalo dôležitú úlohu, aby sa stalo dôležitou témou aj počas rokovaní o budúcich obchodných dohodách. Of course, as I said before, the... Ako som povedal, pred chvíľkou veľmi dôležitým dokumentom bude hodnotenie vplyvov. Mali by sme e, totiž vedieť o všetkých potenciálnych vplyvoch a dopadoch obchodných dohôd na naše poľnohospodárstvo. A keď to budeme vedieť, potom je potrebné nájsť riešenia, nájsť nástroje, ako chrániť farmárov. Eh, pretože má to svoje dôvody, že máme tieto eh, dohovory. Mercosur to nie je len eh, niečí nápad, ale áno, je potrebné chrániť našich poľnohospodárov, ale najprv by sme mali poznať všetky potenciálne dopady. Hodnotenie dopadov to je veľmi dôležitý dokument a my s tým budeme pripravení budúci rok. Vielen Dank, Frau... Ďakujem pekne, pani kolegyňa Neuchl na jednu minútu. Ja mám jednu otázku. Európska únia sa zaviazala k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja OSN SDG, tzv. SDG 5 a SDG 15 sú pre mňa osobitne dôležité. Začnem 15. Eh, Chránite ekosystémy, eh, podporovať ich udržateľné udržateľné eh, využívanie, eh, zachovávanie lesov, brániť, brániť rozširovanie púšti a ochrana biodiverzity. To je našou úlohou. A ja sa chcem spýtať, akú, aký podiel na to máme my eh, našou polnohospodárskou politikou. Ja sa chcem spýtať, aký máte, aký máte prístup k kritériám udržateľnosti dovážaných komodít, ako napríklad soja aký názor máte tiež ale aj na odlesňovanie, odlesňovanie, ktoré sa deje kvôli tomu, že sa ta, na tejto pôde potom pestuje soja alebo iné produkty. A preto moje dve otázky, ako chcete zaistiť, že Európska únia e, zabezpečí dovozy a dovoz produktov pri dodržiavaní cieľa 15. No a e, budete alebo podporíte Európsky parlament v snahách o dodržiavanie všetkých kritérií. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to množstvo otázok. Vy ste hovorili o dovoze soje. To je nevyhnutné, pretože naše, naše živočíšna výroba potrebuje toto ako krmivo. My dovážame 40 miliónov tón soje každý rok a to je veľmi veľký dovoz a môžeme podporiť farmárov z druhého piliera, ktorí nepoužívajú dovážané potraviny. To je jedna z možných aktivít a bude to jeden z mojich návrhov. A udržateľnosť je veľmi dôležitou úlohou pre polnohospodárstvo a musíme sa tomu venovať a musíme to zrealizovať. Prepačte, zabudol som vašu otázku. Keď ide o lesné hospodárstvo. Áno. Dezertifikácia, to je podobná otázka. Dezertifikácia. Máme novú správu Dvora auditorov, Hovorí sa tu o ochrane pôdy. Nemáme nariadenie o ochrane pôdy a to je jeden z dôvodov dezertifikácie, samozrejme aj klimatické zmeny. Farmári sú obeťami klimatických zmien, pretože dezertifikácia je veľmi závažný problém v Európskej únii. Existujú odporúčania pre odporúčania do auditora. Ja budem spolupracovať s komisárom pre životné prostredie a to, my sme to v budúcnosti riešili, čo sa týka deforestácie. Našťastie e, v EÚ nemáme problém deforestácie. O 9 miliónov hektárov plocha lesa v EÚ narastla, ale deforestácia na ostatných kontinentoch samozrejme musíme sa venovať tomuto problému cestou medzinárodnej spolupráce. Pani kolegyňa Noichol, ešte doplňujúca otázka. Áno, vy ste hovorili, eh, vy ste kazali, že európske polnohospodárstvo je čiastočne obeťou. Ja sa však pýtam, kde je európske polnohospodárstvo tak povediať spáchateľom, kde nesie spolu vinu za to, že sa deje odlesňovanie na druhej strane sveta a kde sme spolu vynikmi toho, že eh, sa na týchto plochách, kde bol predtým lesa, pestuje soja. Ja chcem, aby ste našli odpovede na túto otázku, mm, otázku, ktorou sa zaoberá a výbor pre polnohospodárstvo, keď chce vnímať situáciu globálne. Pán Vojčechovský na jednu minútu. Áno, to je kontroverzný nástroj, alebo názor, že polnohospodárstvo je zodpovedné, pretože polnohospodári sú nútení teraz sa používať dovážené krmiva, to je nevyhnutné ale opäť eh, hovorím, my musíme podporovať eh, obehové polnohospodárstvo, lokálne polnohospodárstvo a lokálny priemysel. Jedna zo spôsob, jeden zo spôsobov, ako znížiť dovoz z ďalších z iných kontinentov. Ďakujem pekne, kolega Kalinovský na jednu minútu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Už tu zazneli otázky o vyrovnávaní platieb. No tak sa dostaneme k návrhu rozpočtu na ďalší finančný výhľad na podmienenosť prístupu a tie podmienky, tieto držiavanie právneho štátu a finančná disciplína. Ak by sa táto položka vzťahovala na nejaký členský štát, a to predovšetkým prvú veľkú cenu, za to budú platiť a plnohospodári a konec koncov subvencie tvoria 50 príjmu po odpočítaní nákladov. Ako vy vnímate tento nástroj? A druhá otázka sa týka strategických plánov a povinnosti a definíciu aktívneho polnohospodára to je pre našu krajinu veľmi dôležité, pretože 50 príjemcov dotácií nie sú plnohospodári, ale vlastníci pôdy a s tým treba konečne niečo urobiť a dúfam, že vy to podporíte. Pán Vojčekovský, e, odpoved na dve minúty. Čo sa týka definície aktívneho polnohospodára, súhlasím, takúto definíciu potrebujeme. Ja môžem povedať, že spolupráca predchádzajúcich postupoch eh, hovoriť o tomto. No a čo sa týka prvej otázky, kondicionalita právne štáta a dopady pre rozpočet, tak eh, zodpovedať na to môžem, že máme stanovisko na dvora auditorov k tejto otázke návrhu nariadenia a môžem prečítať eh, len tie názvy kapitol. Ja som nebol autorom, autorom je jeden z mojich kolegov z dvora auditorov, ten je autorom. Samozrejme, zodpovedný za to stanovisko dnes je celý dvor auditorov, ale pripravil to jeden z mojich kolegov nové mechanizmy z pravomocem pre komisiu žiadne špecifické konzultácie aktérov, žiadne vykonávanie hodnotenia dopadov, Niektoré kritéria, podmienky nie sú jasne špecifikované, žiadne jasné povinnosti pre komisiu eh, hodnotiť možnosť eh, rušiť eh, opatrenia na vlastnú iniciatívu, žiadna požiadavku na komisiu hodnotiť možný, možné dopady na finančných príjemcov a národný rozpočet. Nie je mojou úlohou hodnotiť návrh komisie, ale v súlade s stanoviskom dvora auditorov, tak tento návrh je, je konalý. Ďakujem pekne, kolega Kanilovský, ešte doplňujúca otázka. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a vaše stanovisko k otázke aktívneho polnohospodára. Keď sa pracovalo na tomto návrhu, tak vaša vláda bola proti. Teraz, čo sa týka tej podmienenosti, mám na vás jednu prozbu ako na budúceho komisára ako polnohospodár mám od vás veľké očakávanie, že presvedčíte ostatných komisárov a komisárky a možno aj radov, aby polnohospodári boli vylúčení z kapitoly o podmienenosti, pretože ak niekto niečo urobí, buď eh, nedbalo alebo spácha trestný čin, tak nie je možné, aby za to platili polnohospodári 50% svojich príjmov. Ja si neviem predstaviť, že by niekto niečo, takové, niekto niečo také použil voči jednej profesii a stojí pred vami veľká výzva. Dobre. Ja myslím, že presne o tom sa na novej komisie, v rámci novej komisie malo diskutovať o tomto návrhu a stanovisko, stanovisko dvora auditorov, ktoré je veľmi kritické, by malo byť eh, jasne zohľadnené. Treba zohľadniť eh, námietky dvora auditorov oči tomuto návrhu kondicionality, tej podmienenosti. Ďakujem pekne. Kolega McCarthy na jednu minútu. Vážený pán komisár, ja by som chcel nadviazať na, na vaše úvodné slova, kde ste hovorili o tom, že Európska únia a, prichádza za jedno desaťročie 4 milióny farmárov, no a ja nechcem, lebo všetci mám prácu, Patrik potom prečo to je a ja vám chcem povedať rovno, pretože farmári nie sú udržateľní, pretože polnohospodári nie sú ziskoví a preto musia rušiť a zatvárať svoje e, farmy. No a chcel by som hovoriť o dvoch oblastiach, ktoré treba na to vyriešiť. Poprvé reforma platie. Momentálne len 125 tisíc najbohatších e, fariem a podnikov dostáva približne 13 miliárd eur. To je približne 10 celkového rozpočtu EÚ. Celkového rozpočtu EÚ. A to ide k tomuto malému počtu, do tohto malého počtu podnikov, pričom a väčšina farmárov dostáva len drobné v porovnaní s tým ďalej. Model polnohospodárstva vidíme konsolidáciu e, medzi spracovateľmi, veľkými spracovateľmi a maloobchodnými predajcami. No a to znižuje e, ceny, ktoré dostávajú polnohospodári a komisia sa len prizera. Takže aké sú vaše plány, aby sme zaistili spravodlivé prerozdelenie, prerozdelenie platie pre farmárov a našej dominanciu malého počtu firiem. Ďakujem pekne. Ja som z Meta Carthyho urobil pána McCarthyho, takže samozrejme som myslel kolega Carthyho. Pán Vojčechovský na dve minúty, nech sa páči. Hm, ďakujem pekne, pán Carthy. A samozrejme Európska únia nemôže rozhodovať o cenách na trhu. Trh je slobodný, ale v každom prípade ako komisár budem ochotný vypočuť polnohospodárov uznať ich problémy a budem sa snažiť nájsť riešenie. Ja budem komisár otvorený dialógu s polnohospodármi. A to vám môžem prislúbiť. Máte pravdu v tom, že rozdiely medzi malými a veľkými farmami sú veľké. Vieme, že 20 z najväčších farmárov dostáva 80 rozpočtu SPP a zvyšných 80 dostáva 20 rozpočtu ale ako to zmeniť, to je jedna z otázok, ktorú treba vyriešiť počas týchto diskusiách o dlhodobej vízii pre polnohospodárstvo. V súčasnej perspektíve nie je riešenie. Možno cupping a stanovenie stropov, možno aktívny polnohospodár. To by mohlo byť jedno z riešením, ako zmeniť túto situáciu. Ale vo všeobecnosti je to veľmi dobrá vec. Diskusie o dlhodobej vízii pre polnohospodárstvo. Ako podporovať farmy, kde sú kde miesto pre malých polnohospodárov, pre veľké farmy. To sú veci, ktoré, na ktoré treba hľadať spoločné odpovede. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Kolega Karty, ešte doplňujúca otázka. Áno, neviem, čo to presne malo byť dezignovaný komisár, nebola to odpoveď na moju otázku. Ja mám pocit, že ešte pred nami nás prestúpite predtým, ešte to skončí, ale ja by som chcel uviesť tie dve špecifika a môžete nám dať tomu názor, myslím, čo by pomohlo vyriešiť problém, o ktorý som hovoril poprvé v Európe, mať povinný uh, stropa, pladiepa, vysoké platby tak, aby sa eh, zaistila rovnováha medzi vyplácaním no a ďalej. Myslím, že na to, aby sme bojovali proti dominancii spracovateľov a predajcov, tak musíme zaviesť eh, nejaký zákaz eh, predaja za dumpingové ceny. Podporili by ste toto opatrenie, pán Vojčechovský, na jednu minútu. No samozrejme, dumping musí byť v Európskej únii zakázaný, alebo inak všade. Ja mám skúsenosti ako bývalý eh, poslanec Európskeho parlamentu, tak eh, sa bojovalo proti, úspešne proti dumpingovým cenám, a proti jahodám dovaženým z Číny, pred mnohými rokmi už. No a otázka stanovenia stropov pre platby, to je jedna z najdôležitejších otázok, ale dôležité je nájsť politické riešenie. Pozícia komisie je dobrovoľné, dobrovoľné stropy členské štáty, aby mali rozhodnutie. A to je jeden argument pre dobrovoľné stropy, že je rôzna situácia v členských štátoch. Obrovské rozdiely medzi veľkosťami tých fariem 130 hektárov to je stredná farma v Českej republike, 10 hektárov je to v Polsku. Je ťažké hľadať eh, nejaké univerzálne riešenie pre všetky členské štáty a to je dôvod, prečo sa navrhuje, do, navrhu dobrovoľné stropy. Návrh komisie je povinný. To argument ja chápem pozíciu prečo by to mohlo byť aj dobrovoľné. Ďakujem pekne, kolegyňa Kavaleš na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážený pán Vojčechovský. Vy ste uznali, že sú vedecké oblasti, ktoré si zasluhujú osobitnú pozornosť. Viete, že medzi tieto regióny patria aj regióny, alebo tie najvzdelenejšie regióny, pretože aj tieto prechádzajú akými štruktúrálnymi, e, podliehajú veľkým štruktúrálnym tlakom. Aká je vaša dlhodobá vízia? E, ako chcete prepojiť veľmi veľa cieľov, ja by som chcela celkom presne vedieť v prípade týchto ambícií, čo chcete konkrétne urobiť, aby ste e, rehabilitovali horské oblasti, ktoré už teraz trpia odľudňovaním, dezertifikáciou. Nepotrebujeme nejaké komplexné sociografické štúdie. To sú napríklad ľudia, ktorí nemajú vzdelanie. Aké konkrétne opatrenia môžete predložiť pre malých polnohospodárov, ktorí sú chrbticou vidieckých oblastí? Ďakujem pekne, pán Vojčekovský, na dve minúty. Ďakujem pekne za túto otázku. Ako som už povedal, ja úplne chápem problémy, špecifické problémy polnohospodárov v týchto regiónoch ako Azorské ostrovy. Ja som tento región navštívil ako Madeira, ako iné najvzdelenejšie regióny v Európe, španielské, francúzske, Reunion, Guadalupe a máme oni Posej návrh je, komisie pokračuje v tomto systéme podpory. Možno to nie je dostatočné. Ja o tom budem ďalej rád diskutovať. Ja zaujímam na žiadnych farmárov, ani tých na vzdialenejších regiónoch. Ja mám skúsenosti, pretože tento región poznám, možno nie je úplne celý, ale väčšinu a chápem špecifickú situáciu, týchto polnohospodárov. Ďakujem pekne, pani kolegyňa, ešte doplňujúca otázka. Ďakujem pekne. No, takže môžete nám teraz nejaká zaručiť, že, budete nad, že nadviežete na aha, záväzok pána Hogena ehm, za to, aby rozpočet nebol krátený, alebo aby sa to dalo brať. Môžeme sa spolahnúť na vašu podporu v tejto veci. Vojčekovský na jednu minútu. Fondy POSEI sú znižené ako celá SPP. Ale ja som otvorený ďalšej politickej diskusii, debate o rozpočte SPP a tiež rozpočte pre POSEI ak sa nájde politická dohoda, politická podpora pre túto myšlienku, chovať posej na súčasnej výške, tak ja samozrejme nebudem mať nič proti. Veľmi pekne. Pani Scott Kato na minútku. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Pán Vojčechovský, Jasne ste povedali, že e, musíme e, využívať e, svoju pôdu ako zachytávač uhlíka, ak chceme zostať v limite 1,5. A ja sa e, chcem ešte spýtať, e, čo máte na mysli, keď podporujete ekologické farmačenie. Um, pokiaľ ide o organické pôdy bez, bez nejakých chemikálií, musíme, musíme, ale, musíme ale eliminovať e, aj, musíme eliminovať aj odpad a uh, Ehm, niektoré praktiky využívajú prírodné procesy, ako napríklad rotácia plodín. Potrebujeme, aby bolo, aby bolo plnospárstvo odolné. Musíme vedieť pred, predchádzať eh, povodňam. Ste pripravení zobrať na seba líderstvo a, a dohliadať na takúto transformáciu systémov? Budete viesť Európsky Green Deal za poľnohospodárstvo. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči. Dve minútky. Veľmi pekne ďakujem za položenú otázku. Otázka, odpoveď znie áno. Som pripravený. Bol to jeden z dôvodov, čo som pozitívne reagoval na nečakaný návrh stať sa kandidátom na komisára je to možnosť zmeniť európske poľnohospodárstvo a nasmerovať ho týmto smerom. Smerom väčšej ekologizácie. Ale v súčinnosti s farmármi, nie proti ním. Niekedy počúvam názory, že treba nútiť farmárov k väčšej ekologizácii. Nie, nabadať ich, pomôcť im, podporovať ich a nakoniec sa tým pomôcť aj celej spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne, pani Skotka. To ešte je doplňujúca otázka. Viete, že sa budeme na to neskôr pýtať ja dnes som tu za zelených a moji kolegovia sa ubezpečia, že sa tak naozaj udeje, pretože uh, pretože eh, mm, ani my nie sme proti farmárom, a my sme proti agropodnikom, ktoré, ktoré, ktoré, ktoré, ktoré spôsobujú to, že farmári musia využívať určité stroj, stroje, musia za to platiť a eh, nutia využívať určité chemikálie, takže naozaj musíme pomýšľať na to, ako zekologizovať celé polnospor. Ďakujem veľmi pekne. Na, na minútku, pán Vojčechovský. Stručná odpoveď, ja súhlasím s vami. To bolo stručné. Kolege Christensen. Pán kolega Christensen na minútu. Veľmi pekne ďakujem za príležitosť môcť položiť otázku. mohli by sme definovať otvornejším spôsobom, čo je polnohospodárska, um, polnohospodárska pôda alebo oblasť. Je veľmi dôležité, aby sme vytvárali stimuly pre eh, posilňovanie biodiverzitu. Um, a zároveň prihľadať na to, aby polnohospodári nestratili svoj základný príjem. Myslím si, že to by malo dosah na zelené polnohospodárstvo a biodiverzitu. Ako zabezpečíte, aby európsky farmári mohli, mohli, mohli budú, budú, budú vychádzať v ústrety požiadavkám na udržateľnú produkciu a zároveň, zároveň budú musí, a zároveň, aby mohli teda samozrejme dosahovať klimatické ciele. Polnohospodárstvo je súčasťou riešenia. Ďakujem. Dve minúty, pán Vojčechovský. Ďakujem. Veľmi dobrá otázka, ale môžem povedať, čo by sme mali urobiť a čo je môj pohľad na vec. tom sú také tri dôležité otázky. Poprvé, eh, mali by sme poprvé by sme mali podporovať farmárov, podporovať ich, pomáhať im v tom, aby hm, mali príjem, aby mohli žiť eh, z polnospárskej aktivity vo vidieckých oblastiach, aby mohli vykonávať polnospárskú činnosť, byť farmárom a po druhé, je tu otázka bezpečnosti potravín, kedy kedy samozrejme dôležitá vec je za bezpečnosť potraviny s tým, že do toho, s tým, že treba samozrejme zvážiť eh, biodiverzitu, eh, klimatické ciele. Mali by sme polnospodárstvo potvoriť tak, aby sme dokázali zabezpečiť, zaručiť všetky tieto hodnoty. Chrániť farmárov, chrániť životné prostredie, ale dokážem to ja zaručiť. Ja urobím maximum, čo je v mojich silách na to, aby som aby som, aby som dokázala vysť v ústretí všetkým týmto cieľom, ale samozrejme tú záruku musí podporiť aj, musia, musí podporiť aj spoločnosť. Ďakujem veľmi pekne. To bola doplňujúca otázka. Umožnite farmárom, aby si oni určili, akým spôsobom budú e, obrábať svoju pôdu, ako budú, a potom a, Ďalej e, pani von der Leyen e, uviedla, e, hovorila o novom pravidle one in, one out, ale ja hovorím jedno pravidlo, jedno nové pravidlo, dve zrušené pravidlá, čiže one in, two out, budete podporovať budete podporovať znečistujúce polnohospodárstvo na úkor nejakých väčších podnikov. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím o odpoveď. Ďakujem. Súhlasím s tým, že nechceme žiadne nové byrokratické pravidlá. Nie, nie jedno byrokratické ostránime, dve pridáme. Nemali by sme budovať novú, novú byrokraciu, najmä pre farmárov. Prepačte, ale e, unikla mi prvá časť vašej otázky. Môže to, prosím? Pán predseda, prepačte. Nech sa páči. Prečo podporujete malé e, malé znečistujúce polnohospodárstvo, polnohospodárske podniky na úkor nejaký, nejakých väčších eh, podnikov, povedzme na vyššej high-tech úrovni. Nie, nie to... To nebolo zrejme jasné, tá pozícia nebola jasná. Ja som nikdy nepovedal, že podporujem len malých poľnohospodárov. Uh, hovoril som o malých a uh, stredných farmách a e, tých, ktorí e, sa starajú ekologickým spôsobom o pôdu. Čiže e, malé, malé farmy sú prirodzene lepšie na takúto funkciu pripravené, ale tu nejde o problém rozsahu. Ide skôr o typ um, po, pohospodárstva alebo farmáčenia. Takže a teraz posledný eh, kolega, ktorý dnes bude mať možnosť položiť otázku, kolega Hansen. Ďakujem, vážený pán dezignovaný komisár. Spoločne eh, sa budeme musieť rozhodnúť o budúcej SPP. Vaša eh, integrita, teda počas, počas nominačného procedúru dvora auditorov bolo namietané voči vašej integrite a e, nedostali ste ani dôveru od poslancov v tom čase. Zároveň, ste, e, ho, zároveň vieme, že boli nejaké problémy s cestovnými náhradami a teda samozrejme vy ste z iniciatívy zaplatili nejaké 11 tisíc eur. Ja sa pýtam, potvrdzujete, že ste, za, že ste splatili tieto, tieto náhrady zlatnej iniciatívy a ako budete manažovať viac ako, viac ako jednu tretinu európskeho rozpočtu, keď vám nie je jasné, ako, ako vyplňať žiadosti o preplatenie cestovných náhrad. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Olaf e, uzatvoril toto vyšetrovanie. Vyšetrovanie začalo v júli 2016 a všetky moje e, podklady k cestovným náhradám, viac ako 6000 dokumentov, boli predmetom preskúmania, ale ja som splatil 5 mesiacov eh, pred ukončením vyšetrovania. A myslím si, že táto čiastka vyplatená z mojej iniciatívy bez toho, aby ma bolo preto, aby ma o to žiadal, bez toho, aby ma o to žiadal parlament. Eh, teda tá platba nebolo výsledkom, ale dôvodom vyšetrovania Ja som splátil túto čiastku z vlastnej iniciatívy, bez toho, aby som bol od toho požiadaný, pretože existovalo e, riziko, že mohlo dôjsť k nesprávnym platbám, ale ja som žiadne, e, ja som ne, nevyužil nesprávnym spôsobom ani jedno euro. Ja tu mám popis dokonca, mám tu popis, e, stanovisko z dokumentu OLAFu, kde oni tento prípad popisujú a išlo o nezámerné chyby, neumyselné chyby, ktoré nemali žiadny dosah na rozpočet. Nedošlo k zneužitiu ani jedného, ani jedného eura z mojej strany. Záver Ora Olafu potvrdil moje verejné vyhlásenie k tomuto prípadu. Vielen Dank, Herr Kollege Hansen, zur Nachfrage. pán Hansen, doplňujúca otázka. Nech sa páči. Áno, takže trikrát ste zopakovali z vlastnej iniciatívy, čiže otvorene popierate, že generálny tajomník parlamentu potvrdil to, že ste neoprávneným spôsobom získali od centra tieto náhrady a vy, a vy teda zamietate, že ste sa odvolali listom voči tomuto rozhodnutiu a že kvestori potvrdili sekretárovi e, to, to, to, toto rozhodnutie 16. decembra 2014, pretože to všetko sa udialo predtým. To znamená, že z vlastnej iniciatívy, to, čo hovoríte, že z vlastnej iniciatívy sa udialo, sa mne javí trošku inak. Nech sa páči, pán Vojčechovský. Hovoríte, o, hm, hovoríte o niečom inom, hovoríte o otázke marže, alebo ja som bol obeťou situácie. Išlo o platbu cestovnej kancelárie, iš, teda finančný útvar zaplatil príliš veľa, podľa ich názoru, cestovnej kancelárie, prepačte, ale uh, to nie je to nie je niečo, alebo ja som nekonal nesprávnym spôsobom. Nešlo o niečo, čo by som urobil zle. A Vojčichovský. Ďakujem pekne, pán Vojčichovský. Ďakujem pekne kolegyniam a kolegom, ďakujem všetkým účastníkom dnešného popoludnejšieho vypočutia. Vaše odpovede e, boli pre nás veľmi napomocné. Nadobudli sme nové poznatky a poprosil by som teraz vás, pán Vojčichovský, o vaše záverečné slova. Máte na to 5 minút. A tiež chcem avizovať, e, že e, od 17.45 do 18.45 sa za vylúčenia verejnosti bude konať zasadnutie koordinátorov, aby sme e, zhodnotili toto vypočutie. Koordinátori boli e, vyzvaní, aby prezentovali svoj názor, či pán navrhovaný komisár Vojčichovský je spôsobili k výkonu navrhovanej e, funkcie. Takže nech sa páči záverečné slovo pre pána Vojčichovského. Ďakujem, pán predseda. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, veľmi pekne vám ďakujem za všetky otázky, ktoré ste nadniesli počas tohto vypočutia. Na záver by som rád zdôraznil to, čo je dôležité pre mňa. Chcem pripomenúť eh, E, slova, ktoré tu odzneli počas e, nášho zasadnutia. Ide o slovo dialog. Ja som bol vždy dialogu otvorený a naďalej budem dialogu otvorený. Budem sa, budem sa angažovať, budem, e, budem s vami v kontakte, budem budem s vami spolupracovať. A dialog e, samozrejme ponúknem aj všetkým ďalším aktérom, e, farmárom, e, organizáciám, poľnohospodárom, mimovládnym organizáciám. Mali by sme pracovať spoločne, spoločne pre dobro nášho poľnohospodárstva a vidieka. Ja sa záväzujem, že sa pripojím k vašim diskusiám, keď, e, keď budete považovať za vhodné takúto diskusiu. Budem vám vždy pozorne načúvať. V rámci dialógu um, by som rád spolupracoval na príprave dlhodobej vízie nášho polnohospodárstva. Podporujeme informovanú diskusiu o tom, čo, čo si želáme, ako by, mala, ako by malo vyzerať polnohospodárstvo a ako by malo vyzerať e, farmáčenie do budúcna. E, a takéto niečo dokážeme urobiť len na základe analýzy trendov, Podelme sa a pracujme na vízii pre naše vidiecké oblasti a naše poľnohospodárstvo. Ďakujem veľmi pekne. Äh, Ďakujem pekne, to bolo stručné. Dodržali ste svoj čas äh, na výbornú. Takže sme sa dostali na záver dnešného vypočutia, jeho verejnej časti. E, politické skupiny, ak želajú, môžu zostať samozrejme v tejto miestnosti a e, stretnúť sa povedzme niekde v rohu miestnosti a potom koordinátorov poprosím na 17.45. Ešte raz ďakujem. Ďakujem aj za otázky, ktoré ste